Bene. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie ai nostri gentili. Dobrý deň všetkým. Chcel by som sa poďakovať aj našim hosťom za to, že prišli sem medzi nás. Vi ringrazio, iniziamo perché credo che sia importante. Začali by sme, ak súhlasíte. Téma našej dnešnej schôdze je veľmi významná. Musíme najskôr absolvovať viacero formálnych e, otázok, najskôr musíme prijať program našej schôdze. E, predpokladám, že to môžeme schváliť bez nejakých problémov. Nepredpokladám, že by mal niekto nejaké námietky. Môžeme tiež e, automaticky schváliť aj zápisnicu. Máme niekoľko oznamov na úvod pléne minulý týždeň sme schválili tri e, naliehavé uznesenie, jednak čo sa týka Ruska, ďalej Bieloruska a Bangladeša. V súvislosti s manželstvami detí. Ďalej druhý oznam. 26. marca si pripomíname druhé výročie začiatku e, saudského zapojenia e, angažovania sa v Jemene. E, zhruba 10 tisíc ľudí prišlo o život, stovky ľudí sa stali obeťami vojnových zločinov. Ďalej 3 milióny ľudí boli presídlených a Jemen teraz je vystavený jednej z najhorších svetových humanitárnych kríz, pričom milióny ľudí sú vystavení riziku hladomoru 3. apríla e, Rada pre zahraničné veci prijala závery k Jemenu a je to zaražajúce, že tieto závery vôbec nespomínajú Sádskú Arábiu. Náš podvýbor pre ľudské práva by mal prejednať situáciu v Jemene v priebehu stretnutia vysokopredstaviteľkou Mogheriniovou, ktoré je naplánované, a tiež by sme mali preskúmať, ako by Európsky parlament mohol vyvíjať väčší medzinárodný tlak na nájdenie riešenia tomuto konfliktu. Ďalej tretí oznam. Zajtra do poludnia máme naplánovanú výmenu názorov s pánom Stavrosom Lamrinisom, ktorý je e, osobitným spolnomocnicom Európskej únie pre ľudské práva. Budeme sa venovať e, Etiópii, konkrétne od 11. do 11.30 pretože práve má za sebou návštevu Etiópie. A týmto prejdeme k nášmu vypočutiu o manželstvách detí. Ide o veľmi vážne porušenie ľudských práv a žiaľ, je to častejší úkaz, než by sa mohlo zdať. Aj keď to samozrejme odsudujeme. Každé tretie dievča vo veku do 18 rokov v rozvojových krajinách je ovplyvnené v Ázii alebo východnej Európe 10 dievčat sú takéto detské mladuchy. Dochádza k nárastu populácie postupne do roka 2050, preto sa odhaduje, že 350 miliónov dievčat bude vystavených riziku takýchto nutených sobášov ešte predtým, než dovršia 18 rokov. Minulý týždeň v pléne sme mali okrem iného aj uznesenie k Bangladešu, ako som už pomenul v kontexte témy detských manželstiev. Nedávno bol v Bangladeši prijatý zákon, ktorý si kladie za cieľ zakázať eh, sobáše detí Taktiež sa stanovil minimálny vek na uzavretie manželstva. V Bangladeši sa situácia eh, zhoršuje. V dôsledku klimatických zmien ľudia sú nutení migrovať eh, do miest a hm, detské manželstvá sú často eh, jedinou možnosťou dostať sa z neblahej situácie pre tieto dievčatá. Hm, Existuje vyhlásenie Európskeho parlamentu, aby sa zastavili manželstvo a deti. Ak chcete podpísať toto vyhlásenie, eh, môžete tak urobiť na internetovej stránke, ktorá je na to určená. Toľko teda úvodné slovo z mojej strany. A teraz by som dal za slovo po svojej kolegyni Linkevičute, ktorá bude predsedať. Je to predsednička Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Ďakujem pekne. Výbor pre ľudské práva a rodovú rovnosť víta e, možno spolurozovať toto spoločné vypočutie, keďže problematika s vášou detí je rozšírená a týka sa najmä dievčat. Je to vážne porušenie práv e, detí, práv dievčat, keďže strácajú e, možnosť vzdelávať sa a tiež strácajú možnosť zlepšiť kvalitu svojho života neskôr Jednou z kompetencií nášho výboru je presadzovať práva žien a dievčat na celom svete. Výbor FAM bude pracovať spoločne s výborom pre rozvoj na spoločnej správe na základe správy komisie a SVČ. Ide o dokument rodovej rovnosti a zvyšovaní emancipácie žien, tak aby sa zmenil život žien a dievčat vychádzajúc z agendy e, rokov 2016-2020 práva žien by sa mali stať súčasťou všetkých politických oblastí alebo externých vzťahov Európskej únie. Nútené manželstvá sú súčasťou priorít činnosti Európskej únie podľa expertných štúdií. Výskyt sobášov detí by sa mohlo významne znížiť vďaka vzdelávaniu a tiež ekonomickou emancipáciou žien. Tematika nútených manželstiev, manželstiev detí bola tiež súčasťou jednaní pri príležitosti účasti nášho výboru v New Yorku pri príležitosti 60. výročia prijatie deklarácie o práve žien. Netýka sa to však len e, dievčat mimo Európskej únie. Je to problém, s ktorým sa stretávame aj v Európskej únii. Náš výbor už e, sa významne angažoval v otázkach e, istambulského dohovoru. V tomto dohovore sa označuje nútený sováž za druh násilia na ženách a dohovore sa tiež e, odkazuje aj na mužov, ktorí sa tiež môžu stať obeťami nútených e, manželstiev. Kriminalizácia cieleného núteného manželstva v prípade dieťaťa, ktorá sa popisuje v dohovore, respektíve unos dieťaťa do inej krajiny, aby bolo nútené uzavrieť manželstvo. Myslím si, že môžem si to povedať, že cieľom nás všetkých je poukazovať na túto problematiku, informovať o tom verejnosť a tiež prediskutovať, ako by sme mohli zlepšiť e, z intenzity naše spoločné úsilie snahy riešiť tento problém. A teraz e, nech sa páči, pán Panceri, odozdávam slovo späť vám. Ďakujem. Začíname Teda s vypočutím dáme slovo našim hostom. Máme vynikajúcich panelistov pozvaných. Predstavím ich najskôr by som sa chcel poďakovať predsedovi eh, výboru OSN pre eh, práva dieťaťa, za to, že prijal naše pozvanie. Pán profesor Beniam David Mezmur bude musieť e, po svojom vystúpení odísť. Je to veľmi zanepráznený človek. Ďakujeme však, že si našiel čas na stretnutie s nami, že sa vyjadrí k e, otázkam ochrany práv dieťaťa bez ohľadu na e, štatút samotného dieťaťa a ich rodičov. Pán profesor, vy ste odborník e, na práva dieťaťa. Od vás sa teda môžeme veľa naučiť. Môžeme stavať na vašich skúsenostiach. Približte nám teda, čo presne robíte na úrovni vášho výboru v snahe presadzovať práv dieťaťa a tiež e, ako zastaviť fenomén e, nútených manželstiev. Dám vám slovo na zhruba 10 minút. Nech sa páči. Potom bude priestor na krátku diskusiu. Thank you very much. Um, thank you for the... Ďakujem pekne aj za pozvanie. Extended in, in the committee side. Uh, this is the third time that I... Už po tretíkrát uh, predstupujem pred váš výbor, respektíve tu v Európskom parlamente. Bol som tu v novembri na stretnutí výboru Libete, že v januári som eh, sa stretol s zástupcami Európskeho parlamentu v kontexte dialogu Európskej únie s Afrikou. Mám pocit, že sa veľká pozornosť venuje právam dieťaťa. Chcem sa poďakovať obom spolupredsedom tohto stretnutia za to, že venujú takú pozornosť eh, otázke práv detí na oboch eh, výboroch. Mám teda 10 minút, ako ste spomenuli, chcel by som sa vyjadriť k som detí. Pre náš výbor je to mimoriadne e, zásadná téma. Máme 196 krajín, ktoré sú signatármi, teda krajín, ktoré sú signatármi dohovoru o právach dieťaťa. A náš výbor sa e, okrem iného venuje otázkam nutených manželstiev detí Spolupracujeme tiež s výborom pre e, práva žien a v spolupráci s týmto výborom sa venujeme tiež spoločne tematike e, vašou detí. Z dohovoru o právach dieťaťa v tomto smere vidíme, e, že štáty majú veľmi jasné povinnosti chrániť, dodržiavať práva a plniť práva dieťaťa musia chrániť deti pred násilím, musia tiež e, uplatňovať ich právo na vzdelávanie a tak ďalej. Jeden z dôvodov, prečo je e, otázka manželstiev detí e, takou kľúčovou témou, pretože je to téma, ktorá sa týka rozlišných oblastí, nesúvisí len s ochranou práv dieťaťa, súvisí tiež s nárokom na uplatňovanie práv. Týka sa to nielen násilia na deťoch, ale celkovo ochrany práv detí. Náš výbor zaznamenal viacero krokov, ktoré boli prijaté v tejto oblasti v kontakte s jednotlivými štátmi. K tomu sa ešte vyjadríme. Čo sa týka výhrad, ktoré sa predkladajú v súvislosti s dohovorom o právach dieťaťa. Sú to výhrady, ktoré e, majú diskriminačnú povahu, ako môže predložiť krajina výhradu, ktorá v podstate znamená automaticky, že štát je diskriminovať a to v súvislosti s dohovorom, ktorého cieľom je zákaz diskriminácie. Diskriminácia a nediskriminácia je jedným zo základných princípov tohto dohovoru. Ako teda je možné predkladať takéto námietky? Je to, ako by v podstate krajina vôbec neuznávala platnosť dohovoru. Na to som chcela zdá teda upozorniť ďalšie faktory, ktoré sú relevantné a síce právo e, na zdravý vývoj, to úzko súvisí s tematikou nútených manželstiev. Úzko to totiž súvisí s tematikou súhlasu. Nejde len o samotný súhlas, ide aj o to, čo sa deje potom, mm, keď už sa uzavrie manželstvo ďalej keď dôjde k otehoteniu a tak ďalej. Ale hlavné kritérium, ktoré určuje, či bolo splnené alebo nesplnené, to, čo je stanovené v dohovore v kontexte manželstiev detí, ide o zásadu najlepšieho zájmu dieťaťa, ide o procedurálne pravidlo, ale zároveň je to skutočné substantívne právo detí, teda aké výhrady boli predložené. Niekedy krajiny oslovujú výbor v kontexte definície dieťaťa, ktorá nie je stanovená na vek 18 rokov, je to nižšie. To spôsobuje problémy. Dajme tomu, nedávno došlo k prípadu z Malawi, kde ústava definuje dieťa ako osobu e, vo veku do 16 rokov. A mali sme dosť veľké ťažkosti do postúpiť nejakým spôsobom v otázkach detských sovačov, pretože u nich je z ústavy zadefinované, že dieťa je len do veku 16 rokov. Ďalej, e, v kontexte harmonizácie legislatívy v súlade s dohovorom o právach detí, ja si, dajme tomu, spomínam e, na také argumenty, keď krajina uvádzala, že spoločnosť je pripravená na zmenu legislatívy a pritom v skutočnosti legislatíva je súčasťou práve takejto zmeny, transformácie spoločnosti. Nejde tu len o povinnosť e, zakazovať Ide tiež o povinnosť trestne stíhať akékoľvek porušenia. E, existuje teda dve e, e, zásady. Jednak prevencia, ale ďalej aj trestné stíhanie. Neznamená to však, že každý jeden rodič, ktorý je súčasťou takéhoto dohadovania manželstva detí, by mal byť automaticky trestne stíhaný. Často uvádzame príklady fyzických testov, e, trestov iba preto, že sú tieto tresty zakázané. Neznamená to, že budeme trestne stíhať všetkých rodičov, ktorí sa dopustia e, fyzických trestov na svojich deťoch. E, ďalej, otázka veku súhlasu. Um, vek súhlasu na povolený pohľadný styk. Aj tu sú rozličné vekové hranice stanovené podľa jednotlivých krajín. Ďalším častým úkazom e, je odvolávka na minimálny vek, kde e, sa zúvodňuje, kedy je e, povolené takéto manželstvo, dajme tomu, ak dojde k otehotneniu dieťaťa alebo k iným prípadom e, máme dosť obmedzené prípady výnimiek, ale z výnimky sa nikdy nesmie stať pravidlo. Musí to byť iba naozaj vo výnimočných e, okolnostiach, e, keď sa takéto pravidlo môže porušiť. V prípade, že sa poskytujú príliš široké výnimky, predsa len sa dostavujú aj prípady porušenia. Na regionálnej úrovni sa vyskytujú krajiny, ktoré majú vysoké štandardy hľadiska manželstiev detí. Keď sa pozrieme na Africkú chartu o právach dieťaťa v článku 21, e, je to mimochodom dokument, ktorý ratifikalo 47 afrických krajín. V článku 21 sa hovorí, že minimálny vek pre uzavretie manželstva je 18 rokov. Preda africké krajiny, ktoré podpísali túto chartu, 47 krajín, nemá nárok na výnimku, ktorá bola vytvorená na úrovni OSN, pretože koncept samotného dohovoru je jasne stanovený a síce, ak je vyšší záväzok stanovený e, v rámci regionálneho nástroja alebo medzinárodného nástroja alebo aj v domácej vnútroštátnej legislatíve, tak dohovor stanovuje, že sa e, musí štát držať e, toho najväčšieho záväzku. Niektoré ďalšie príklady sa týkajú, dajme tomu, sexuálneho zneužitia, znásilnenia, E, tu sa samozrejme trestné stíhanie nebude uplatňovať. Ďalej sa diskutuje o terminológii, či ide nútené e, manželstvo, či ide o manželstvo detí, či ide o dohadované manželstvo. Tu nejde o dodržovanie legislatívy, ide tiež e, o dôležitosť zjednotenia pojmového aparátu z hľadiska zhromažovania údajov pre štatistické účely. Niektoré diskriminácie, ku ktorým dochádza po tom, čo už dôjde k uzavretiu manželstva detí, to sme tiež zaznamenali Dajme tomu, deti sú vyhodené e, zo školy e, v prípade, že dievča otehotnie, čo sa e, tiež stane s manželstvom, čo sa stane s deťmi, ktoré sa narodia v takomto manželstve a tiež ako sa zohľadní zásada najlepšieho záujmu dieťaťa v takomto kontexte. Tu sa snažíme tiež poskytovať poradenstvo krajinám. Ešte niekoľko minút mám v dispozícii. Ďalej si kladieme otázku, ktorú chceme tiež predlžiť krajinám a a ako sa budeme staviať k vyplácaniu um, vien. Niekedy to spôsobuje totiž ešte väčšiu um, ťažkosť, keď uh, bolo veno stanovené na príliš uh, vysokej úrovni. Tam um, nie je možné splniť uh, také vysoké očakávanie ďalej, čo sa týka poskytovania služieb. Uh, aj deťom. Často vidíme, že dochádza k koordinácii, najmä na horizontálnej úrovni medzi sektorom vzdelávania, starostlivosti, ďalej e, spravodlivosti, médií, ďalej emancipácia žien a dievčat. E, toto je tiež e, relevantnou súčasťou tejto problematiky. Ďalej, akú úlohu majú zohrávať muži. Aj toto chceme zúrazňovať e, krajinám našom výbore, akú úlohu zohráva vzdelávanie. Nie je dôležité poukazovať e, na e, povinné a bezplatné e, základné vzdelanie, ale aj ďalšie vyššie vzdelanie ďalej v kontexte zmrzožovania pohľadných orgánov dievčat. Existujú dievčatá v Tanzánii, v Etiópii, ktoré sa zdráhajú vrátiť domov v istých časoch roka, keď sa skutočne boja vrácať do svojich domov, pretože sa boja E, že sa stanú obeťami takéhoto mrzačenia. Musíme teda zohľadňovať aj takéto regionálne osobitosti. Ešte na záver, a to sa netýka len e, rozvojových krajín, ale aj rozvinutých krajín. Často e, nie sú k dispozícii dostatočne rozsiahle údaje, ktoré by sa mohli analyzovať, ktoré by sa mohli potom využiť v snahe dosiahnuť nápravu. V niektorých krajinách už sme zaznamenali úspechy v snahe riešiť problematiku eh, manželstiev detí, ale tento úspech sa stiahuje iba na um, mesta, nie na vidieckej oblasti, iba ak bude k dispozícii dostatočne veľký objem dát, údajov eh, podľa eh, etnickej príslušnosti, podľa rôznych iných spoločenských skupín, bude možné tieto dáta údaje vyhodnotiť a prijať potrebné kroky. Tiež nie je možno sledovať konkrétne trendy, pretože krajiny často nemajú ani k dispozícii e, dva prieskumy e, z názoru domácnosti, ktoré by sa dali následne vyhodnotiť v kontexte manželstiev e, detí. Aj toto by bolo v tejto problematike veľmi užitočné. Toľko z mojej strany, pán predseda, ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne. Kontributo. Ďakujeme pekne za vaše slova. A Teraz si vypočujeme Frederika Namberga. Chcem však povedať, že kto to je. On je ombudsmanom pre deti od roku 2008 a chcel by som pripomenúť, že v Švédsku prvý ombudsman pre deti bol ustanovený 1. júla 1993. Švédsky ombudsman pre deti má právo moci žiadať od jednotlivých vládnych agentúr a úradov v štátoch, žiadať informácie o tom, ako zabezpečujú plnenie e, dohovor OSN o právach dieťaťa. Takisto má právomoc apelovať na vládne agentúry a orgány štátne na to, aby boli účastné na diskusiách. Dnes budeme e, hovoriť o skúsenosti jedného členského štátu a bez nejakého oddelovania dostane slovo pán Malmberg. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja e, ďakujem za to, že môžem byť tu na tomto dôležitom vypočutí o e, manželstvách detí. Je to veľmi dôležitá oblasť, kde Švedsko a ostatné krajiny by mohli urobiť oveľa viac na to, aby chránili práva detí. Ide o problém, ktorý sme doposiaľ ešte v našich krajinách v Európe nemali. Stále viac však počúvame o tom probléme aj v Švedsku. Uvediem niekoľko príkladov z tej práce, ktorú napríklad robíme my vo Švedsku. Nazrín. povedala kolegom v našom úrade, keď išla na prvý vlastne taký pohovor u ombudsmana a povedala, že bola skutočne vystrašená, takmer nemohla dýchať strašné veci sa udiali, nepamätala si ani svoje meno, bola tak strašne vystrašená. Nasrid nám povedal, že si myslela, že sa dostane na konci vypočutia do väzenia a pred pár týždňami 24. marca Úrad ombudsmana pre deti predložil výročnú správu vláde a tento rok sa sústredíme práve na deti utečencov, od roku 2015 sme si vypočuli 600 detí, ktoré prišli do Švedska. Stretli sme sa s deťmi v celej krajine, ktoré prišli do krajiny same alebo s rodičmi a cieľom týchto konverzácií bolo, aby sme im zabezpečili priestor na to, aby sa podelili o svojich skúsenostiach, aby sme sa dozvedeli o ich pohľadoch. Nazri nám povedala, že požiadala o rozhovor so ženou, pretože mala veľký strach s mužou, ale bohužiaľ to sa nepodarilo povedala nám, že ani nedostala otázky ohľadne e, jej prípadu zohľadenia pohľadných orgánov a bolo to vlastne až potom, keď predložila žiadosť, a e, že jednoducho e, dostala túto otázku v tomto procese. Pokiaľ ide o, toho, pokiaľ ide o ten rozhovor ohľadne azylu, tak vedela, že opúšťa krajinu, pretože inak by ju vydali. A pokiaľ ide o to, ako reagovala migračná, migračný úrad, tak Nizerem povedala, že jej bolo povedané, že to nie je až taký dôležitý faktor. My vieme, že v roku 2015 medzinárodné organizácie varovali o tom, že malé deti, malé dievčatá a mladé ženy boli predmetom sexuálneho násilia, ako napríklad nutené manželstva a UNHCR vedela o týchto skutkoch, ale bohužiaľ toto vedomie nie je zohľadnené v rámci toho prijatia alebo v rámci tých konaní, ktoré poskytujeme v rámci Švedska migrantom. Napríklad v roku 2015 viac než 200 detí pokázalo na to, že boli eh, v takomto nútenom manželstve. Ale po našich konzultáciách s týmito orgánmi sa ukázalo, že toto číslo je pravdepodobne oveľa vyššie než to, ktoré sme dostali my zo strany úradov. Napríklad v meste Malmö 65 detí bolo označených, už sa ich identifikovalo, že sú už vydaté. Tieto rozhovory s nimi boli skutočne veľmi ťažké a e, situácia týchto tzv. E, ženatých detí nie je systematicky sledovaná, nemáme konkrétny postup, metodológiu na to, aby sme tie číselné údaje mali presné. Informácie od vlády, inštrukcie nie sú jasné a nemáme podporu a tá, to vákum v legislatíve, ktoré máme, ktoré vlastne takéto manželstvá sa uznávajú, ktoré sa udiali v zahraničí, tento nedostatok ešte stále nie je odstránený. A teraz vláda práve kvôli tomu listu, ktorý sme zaslali vláde, práve zriadila vyšetrovací výbor, ktorý bude mať za úlohu zabezpečovať väčšiu ochranu proti nuteným detským manželstvám a proti podobným zločinom. Ide o veľmi dobrú správu, pretože tá situácia, ktorú máme teraz, Myslím, že sa to týka aj ostatných krajín Európskej únie. Momentálne ešte stále nepristupujeme k deťom rovnako, ale máme dvojaký meter. Na, na základe švedskej legislatívy deti, ktoré majú možnosť bývať v Švedsku, nemajú umožnené, aby sa ženili, vydávali. A tieto deti by mali dostať informáciu o tom, ke, že keď ich niekto núti do manželstva, tak potom môžu mať zabezpečenú starostu zo strany orgánov. A to je veľmi dobrá správa, počuli sme o tom už predchádzajúce, od predchádzajúceho rečníka. Vlastne detské manželstvá sú veľmi veľkým okliešťovaním práv detí. My vieme, že v prípade dievčat je to to, že nedokončia školu, e, dostanú sa do chudoby, sú predmetom násilia, znásilňovania a tehotenstiev, ktoré vlastne sú výsledkom takýchto manželstiev. Častokrát sú to vlastne príčina smrti pre deti vo veku, dievčatá vo veku 15 až 18. E, Komisia OSN vníma detské sobáše ako tradičný rituál, ktorý ničí zdravie detí a musí byť odstranené, pretože vlastne forma diskriminácie žien. E, nútené detské manželstva e, sa považujú za trestný čin, pretože deti nie sú schopné podať kompletný súhlas manželstvu, ale podľa migračných úradov v Švedsku, podľa tomu navrhovanému štandardu, ktorý máme v rámci spracovania týchto informácií, a túto informáciu môže poskytnúť iba dieťa. Takisto sa uvádza, že ak dieťa sa rozhodne, tak môže byť umiestnené so staršími e, súrodencami bez toho, že by sa tu robilo nejaké hĺbšie preskomávanie histórie. Ak je tu podozrenie, je tu podozrenie z detského sobáša, tak tu nie je povinnosť poskytnúť túto informáciu. Dieťa dostane informácie, kde sa môže obrátiť, ak je tu nejaký problém, ale nie je tu nejaká požiadavka zo strany miračných úradov, aby pomáhali deťom. A z nášho uhla pohľadu my teraz sme zriadili veľmi jasné stanoviska k tomuto návrhu a dúfam, že migračný úrad tieto stanoviska zoberie do úvahy. Ako ombudsman pre deti v Švédsku sa pýtam, prečo my vlastne túto zodpovednosť dávame na plecia detí, zodpovednosť konať alebo podať súhlas alebo vys- e, vyjadriť sa súhlasne k takémuto manželstvu, veď to je predsa niečo, čo musí robiť v súčasnosti dieťa utečenec. Hovoríme tu o ochrane detí a ja mám taký názor, že my nemôžeme postupovať formou týchto dvojakých štandardov. Máme jedno právo pre, máme práva pre deti, ktoré majú právo zostať v Švedsku a druhé práva pre deti, ktoré, majú, ktoré žiadajú azyl. Napríklad ten signál, ktorý sme počuli od napríklad z úst Nasrín, vidíme, že sú tu dvojaké metre a musia byť štandardy rovnaké. Všetky deti majú v Európe právo na šťastné detstvo a nemu, nie sú nutené znášať nejaké e, konsekvencie toho, že tu je v ich životopise zaznamenaný takýto nutený sobáš. Naše úrady by mali zabezpečiť rovnakú mieru ochrany pre všetky deti, na to, aby to detstvo bolo bezpečné. Ďakujem pekne, teším sa na otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše skúsenosti a takisto, že ste nás nasmerovali správnym smerom ohľadne toho, čo sa dá urobiť na to, aby sa tá situácia zlepšila. Takisto by som sa chcel poďakovať organizácii Girls Not Brides, dievčatá nie manželky, ktorá prišla dnes v zastúpení. Ide o svetové partnerstvo, ktoré e, obsahuje zhruba 700 organizácií. Máme tu pani Laximi Sundaram, ktorá bude hovoriť o dodatočných výzvach, ktoré dievčatá musia ktorým dievčatá v krízových situáciách musia čeliť, či sú už humanitárne, alebo či ide o nútené vysťahovalectvo. Takisto nám bude prezentovať praktické sadu opatrení, ktoré bolo vytvorené práve pre poslancov na to, aby sme boli lepšie informovaní. Nech sa páči, máte slovo. 10 minút. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že môžem pred vami dnes hovoriť. Počuli sme veľmi veľa čísiel a takisto aj príbehov o dievčat tu v Európskej únii, takže som si myslela, že začne možno s príbehom dievčata mimo hranic Európskej únie. Ide o príbeh Lakshmi Sagaram. Ja som bola veľmi ma tá, ten príbeh ostro oslovil, pretože dievčatko má také isté meno ako ja ale treba povedať, že Lakšmi musela čeliť takej situácii, ktorej ja nie. Už vo veku, jedna musela, vo veku jedného roku sa musela vydať, takže ona doma ani vôbec nevedela. A keď bola tínedžerkou, tak jej rodina jej povedala, že už je na čase, aby opustila školu, aby išla do domu jej manžela, o čom vôbec nevedela, nikdy ho nestretla predtým Lakšmi je pozoruhodnou mladou ženou, urobila niečo veľmi odvážne. Ona za pomoci eh, organizácie Sakti Trust sa obratila na súd na to, aby bolo jej manželstvo anulované a toto je jeden z prvých prípadov v Indii. Podarilo sa jej eh, anulovať manželstvo a potom pokračovala eh, v svojej kariére aktivistky v tejto oblasti a myslím, že tieto príbehy sú dôležité, aby sme si uvedomili, že našou spoločnou bez povinnosťou, či už tu v Európskej únii alebo za hranicami EÚ, aby také dievčatá ako Lakšmi nemuseli čeliť týmto ťažkým situáciám osamotene. A aby sme sa dopracovali k takej situácii, kde sestry Lakšmi, jej céry alebo ďalšie dievčatá mohli vyrastať v v svete, kde nebudeme mať nutené detské sobáše. Tak ako sme počuli o tých číslach, Lakšmi nie je jediný prípad. Jedna zo štyroch dievčat na celom svete musí, sa vydáva ako dieťa a subsaharská Afrika a Južná Ázia sú tými regiónmi, kde detské sobáše sú, sa vyskytujú najviac. Dejú sa predsa len vo celom svete. E, napríklad Brazília, Mexiko, Indonézia, Filipíny a Irán. Tam je najväčší počet dievčat vydaných ako, deti, ako deti. Prečo by sme mali hovoriť o tomto prípade, o tomto fenomene, pretože je porušovanie práv detí a takisto, že takýmto spôsobom sa zamedzí o ďalšiemu vývoju týchto detí. Ako môžeme riešiť e, úmrtnosť mladých dievčat? Ako môžeme sa zbaviť toho, že sa deti prestanú chodiť do školy? Ako môžeme bojovať proti HIV? Ak detské sobáše jednoducho súvisia s touto problematikou. Takže budeme riešiť detské sobáše manželstva, to je vlastne východisko pre riešenie celej palety ostatných problémov, o ktoré sa chceme my ako globálne spoločenstvo postarať. Takisto vieme, že môžeme tento cyklus jednej generácii prelomiť, pretože hoci to ťažké, treba povedať, nie je ľahké prerušiť tento fenomén, ale keď deti môžu chodiť do školy, keď majú hospodárske možnosti, ak sú tu príležitosti na to, aby si splnili svoj potenciál, tak robia všetko, čo môžu na to, aby ich deti už neboli vydané ako deti. A takýmto spôsobom zmeníme tú situáciu na celom svete a bavíme sa tohto nekalého fenoménu. Počuli sme už o tom, prečo detské manželstvá sa dejú a chcela by som zdôrazniť, že význam rodovej nerovnosti je takou dynamikou za týmto problémom. Deti sú vydávané, pretože sú dievčatá, pretože ich vnímajú ako menej hodnotné ako chlapcov Áno, chudoba a nedostatok alternatívnych príležitostí, tradície a neistota, to všetko takisto podporuje sobáši mladých dievčat. A vidíme veľké, vidíme to aj v kontexte humanitárnych kríz a to sa špecificky preukázalo práve v sírskych čišneckých táboroch v Jordánsku a v Lebanone, kde bolo veľké množstvo navýšenia nutených detských sobašov. Bolo predtým iba 13%, teraz až 40% detí nie je dokonca až 50% sa uvádza, že v týchto táboroch tieto dievčatá boli nútené na vydaj. Veľa z týchto prípadov sa deje, pretože rodiny vnímajú manželstvo ako formu ochrany tých detí, bez toho, že by si uvedomali e, to veľké násilie, ktorému deti musia čeliť v rámci tohto nuteného manželstva, ktorému musia čeliť, keď sa takýmto spôsobom dostanú do nuteného manželstva zo strany ich manželstva, zo strany ich manžela robíme veľké množstvo práce, snažíme sa identifikovať tie prvky, ktoré sú dôležité na to, aby sa takéto, aby sa tento fenomén už neopakoval. Niektorí kolegovia panelisti o tom hovorili, o tých stratégiách, ale v našej organizácii Girls Not Pride sme združili viac ako 150 partnerské organizácie, sú to vlády, donory, darcovia a snažíme sa skutočne nájsť to riešenie, aby sme robili prevenciu a podporovali eh, vydané dievčatá sú tu štyri veľké oblasti, ktorým sa musíme venovať. Jedna z nich je, že budeme pracovať hneď s dievčatami, tak aby vedeli a mohli si uplatniť svoje práva. Funguje to napríklad na úrovni rodina komunít e, s zaangažovaním rodiny e, aj chlapcov, aby sa nevnímala manželstvo ako jedinou alternatívu, ktorá je k dispozícii. Po vzdelávanie, právne poradenstvo, služby musia byť k dispozícii a musia byť dostupné tak vydaným ako aj nevydaným dievčatám. A po štvrté, treba robiť všetko preto na to, aby bola silná podporná politika a právny rámec, ktorý bude podporovať všetky z týchto krokov, ktoré som spomenula. Zaznamená sa veľký pokrok v posledných rokoch keď sme my začali našu organizáciu pred 20 rokmi, tak málo ľudí hovorilo o nutených sobášoch a teraz vlastne je skutočne cieľ, aby sa do roku 2030 tento fenomén úplne ukončil. Sú tu aj udržateľné rozvojové cieľ v tejto oblasti na úrovni OSN, a Rady pre ľudské práva, takisto juhoazijská juhoazijská organizácia, ktorá sa venuje týmto oblastiam. Tam sú združené viac než 130 krajín a moja kolegyňa Ramata bude hovoriť o týchto otázkach. A je to o, konkrétne o programoch UNICEF, ktoré sú takisto vo viacerých krajinách. Avšak práce pred nami ešte veľa. Európska únia má veľkú úlohu, ktorú musí zohrať a poslanci musia zohrať takisto dôležitú úlohu. Takže Jedna z tých vecí, ktorú sme si my pripravili v našej organizácii Girls Not Brides, je to, ako poslanci môžu riešiť napríklad fenomén nutených manželstiev. Je to taký balíček opatrení, ktoré sa využívajú v takých krajinách, kde je veľké množstvo týchto nutených manželstiev, ako aj v krajinách, kde to nie je až také, kde to nie je až také časté, ale budeme radi, ak sa môžeme s vami podeliť, ak máte záujem. Európska únia má veľmi dôležitú úlohu vo forme donorstva, aj z politických, pokiaľ ide o politiku, na to, aby sa tieto rozhovory, ktoré tu počujete, dostali týchto špecifikovaných rodových rozhovoroch do e, verejnosti, aby sa to potom mohlo zasadiť do kontextu. Samozrejme, tu je potreba na ďalšie investície do programu, aby sa ukončili to detské manželstvo, aby sme sa sústredili na integráciu týchto programov do ďalších oblastí ako HIV, vzdelávanie, problémy mladých a na to, aby sme integrovali tú našu reakciu aj v kontexte humanitárnej reakcie v Európskej únii, na to, aby sme zabezpečili, aby niektoré z tých najzraniteľnejších detí dostali pomoc. A treba sa takisto sústrediť na to, aby sa tie um, ciele plnili, predovšetkým pokiaľ ide o cieľ 503. Takouto formou a ďalšou spoluprácou môžeme robiť všetko preto, aby také deti ako Lakšami nemuseli čeliť tejto situácii sami, aby cítili podporu, aby jej deti, sestry žili jednoducho vo svete, kde už tento fenomén sa nebude objavovať. Ďakujem pekne. Grazie, grazie. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa podelili e, o svoje skúsenosti, o prácu, ktorú vykonávate. E, samozrejme, že máme aj v, tlačenej forme e, vaše prezentácie. A teraz pani Rama Tutorej ktorá je e, staršou odborníčkou pre ochranu detí UNICEF pre e, region e, Západnej Afriky. Poviem vám, povie nám o najnovších trendoch. Takisto o spoločnom programu UNICEF a ďalších organizácií zameranému na skoncovanie s týmto problémom detských sobášov. Ďakujem veľmi pekne. Takisto ďakujem e, všetkým spolupredsedom e, za pozvanie. Sme vďační za podporu e, Európskej únie, pokiaľ ide o snahu skoncovať s detskými sobášmi, o čom svedčia usmernenia pre ochranu práv detí a uznesenie rady. Ďakujeme E, vám za podporu Európskej únie, ktorá sa dostáva našej organizácii a ostatným. E, zohrávate e, kľúčovú úlohu v oblasti prevencie a snahy poskytnúť ďalšie príležitosti deťom, ktoré sú vystavené týmto riziku. Budem hovoriť teraz o programových aktivitách, ktoré sa realizujú v teréne v tých krajinách, kde, je rozšíren, kde sú rozšírené detské sú ale úvodom by som chcela povedať vám príbeh Afibe. E, To je mladý dievča, s ktorou som sa zoznamila minulý mesiac počas návštevy Nižera. V tejto korine je najvyššia miera e, e, detských sobášov. 76%, e, áno, 76% sa vydá pred 18 rokov a 15% a 18 ešte pred, e, do veku 15 e, rokov. E, toto tiež nebolo výnimkou. Je tiež sa rozhodol, že vo veku 10 rokov sa má vydať za muža, ktorý mal 30 rokov a pre ňu sa začala nočná mora. Jej manžel ju opäť Eh, opakovane eh, mm, mm, podrobovaná mm, útokom zo strany manžela. Častokrát musela pracovať 21 denne vo veku 14 rokov a FIBA eh, otehotnila, ale pre komplikácie spojené s tehotenstvom dieťa sa narodila mŕtvé. Ehm, Žiaľ, príbeh Fíby je príbehom príliš veľkého počtu detí po celom svete, najmä v tom regióne, kde pôsobím, e, v strednej a západnej e, Afrike, kde 4 e, devčatá z 10 sú nutené mm, vydať sa mm, vo veku mm, mladšom ako 18 rokov. Budem hovoriť teraz o programe UNICEF, ktorý sa uplatňuje v 12 krajinách subsahárskej Afriky na Blízkom e, východe a tento program sa teší podpore Európskej únie. Budem hovoriť o význame týchto programov e, v živote stoviek e, tisíc devčat a budem hovoriť o, nielen o tom programe, ale o aktivitách, ktoré realizujeme vo viacerých krajinách a záverom poviem to, čo považujeme na, za najdôležitejšie pri riešení tohto problému. E, moji kolegovia už hovorili o devastujúcich dôsledkoch e, detských sobášov. E, ohrozuje to zdravie, bezpečnosť, možnosť získať vzdelávanie. Spoločný program je rámcom na podporu práva dievčat, aby vedeli odročiť vek sobášu Eh, realizujú sa v 12 krajinách, kde e, sú najviac rozšírené takéto prípady. Je To Burkina Faso, Ghana, Sierra Leone, e, v Afrike Etiópia, Mozambík a Uganda, pokiaľ hovoríme o Zambie, pokiaľ hovoríme o, o Južnú a Východnú Afriku, Bangladeš, India a Nepal, to je Južná Ázia a na Blízkom východe v Jemene. E, čo je dôležité, je to, že naše investície a závery, ktoré dostávame, sa používajú v iných štátoch, kde sú rozšírené detské sobáše. Hovorím, pracujeme s rodinami, obcami, s mládežou. Je to súčasťou globálneho úsilia, aby sme e, pomohli dievčatám e, odročiť e, vek vstupu do manželstva Vieme totiž, že e, rozšírenie e, tohto fenoménu je spôsobené viacerými sociálnymi e, faktormi, ako je chudoba, nedostatočné vzdelanie, nedostatok ekonomických príležitostí, spoločenské očakovania, diskriminácia spolu s reštriktívnymi rodovými pravidlami a je tu veľmi nízka informovanosť o existujúcich alternatívach e, vo mnohých e, situáciách. E, Dievčata sa vnímajú ako záťaž a detský sobáš sa častokrát vníma ako najlepšia možnosť, ako sa ich zbaviť. V niektorých krajinách, krajinách detský sobáš to sa vníma ako cesta na zachranu Eh, rodinnej dôstojnosti a zároveň eh, na ochranu dievčat. Eh, v súčasnosti z 12 krajín, ktoré som spomenula, v 7 sa prijeli národné stratégie a určité smery politiky boja proti tomuto fenoménu. Minulý roz, rok viac ako 1 milión ľudí sa zapojilo do tejto kampanie a ďalších iniciatív e, e, s tým, e, aby sme bojovali proti spoločenským postojom, ktoré tolerujú detské sobáš. E, poskytujeme e, viac ako 40 tisíc e, rozličných organizácií, 7 tisíc škôl, kde sa to realizuje. A FIBA, o ktorej som hovoril, je jedným z dievčat, ktoré dostalo podporu z nášho programu. Potom, ako strávila viac dní v nemocnici, bola odhodlaná, že začne žiť po novom. Keď sa vrátila do rodiny, e, tajne zasadila e, e, arachis a mm, z predaja nahromadila 10 dolarov. Potom raz opustila domov, kúpila si autobusový lístok a odcestovala preč. Začala navštovať neformálne vzdelovacie stredisko, ktoré podporoval náš podporoval náš program, e, dostávala určitú pomoc. V súčasnosti má 18 rokov, je e, e, členom detskej skupiny. Prepačte, príliš rýchlo hovorím je členkou skupiny pre podporu žien, ktoré boli dieťami nutenými e, sa zosobášiť. Naposledy mi povedala, že teraz e, snívam o tom, že budem e, šiť oblečenie, budem pracovať sama pre seba, aby som bola samostatná žena, ktorá nemá finančné zdroje, je závislá na mužovi. A ja nechcem nikdy byť závislá na mužovi, či už na otcovi alebo manželovi. A teda E, formou záveru by som chcela povedať ešte niekoľko e, slov o tom, e, aké sme z toho zobrali ponaučenie. Vieme, že globálne miera detských sobášov sa znižuje. Jedna z, zo štyroch žien sa teraz, je teraz nutné vydávať predčasne v porovnaní s počtom jedna z troch. Vieme, že podiel e, takých dievčat sa e, znižuje. A teda dá sa povedať, že pokiaľ súčasné e, trendy sa zachovajú, podiel predčasných sobašov sa bude znižovať. Ale vzhľadom na nárast populácie celkový počet takýchto mladých manželiek predstavuje viac ako 450 miliónov a ak trendy budú e, pokračovať súčasné trendy, potom jedna tretina takýchto devčat bude práve v Afrike. E, v regióne západnej a strednej a centrálnej Afriky e, vieme, že súčasný pokles detských sobášov nebude postačujúci, aby to kompenzovalo nárast porodnosti, takže celkový absolútny počet sa bude zvyšovať Vzhľadom na všetky sociálne a hospodárske dôsledky domnievame sa, že eh, detské sobáše treba vnímať ako závažný prípad porušenia ľudských práv a ako eh, významnú prekážku dlhodobo udržateľného rozvoja. Existujúce údaje naznačujú, že eh, keď sa odstrania hlavné príčiny detských sobášov, tento postup sa stane menej významný a napokon vymizne aby sa tu dosiahla, ako povedala Lakšmi, je veľmi dôležité, aby sme posilňovali školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť a systémy ochrany e, pre deti v tých krajinách, kde e, sú rozšírené detské sobáše, aby sa to už nevnímalo ako najlepšia príležitosť pre, pre rodiny. A to sa podarí e, dosiahnuť iba na základe komplexného integrovaného prístupu a posilnenia spolupráce medzi štátnymi štruktúrami, medzinárodnými a národnými organizáciami, občanskou spoločnosťou a miestnymi samozprávami. A napokon e, keď e, zo sociálneho hľadiska e, to bude nepriateľné. Ak to chceme dosiahnuť, musíme spolupracovať s rodinami, miestnymi spolu, samozprávami, vrátane s náboženskými predstaviteľmi, kde sa že každé dieťa a mladá žena si zaslúži e, spravodlivé príležitosti v živote. Ďakujem e, aj vám veľmi pekne za vystúpenie. A teraz e, slova získa Mark Giacomini, zástupca generálneho rediteľa pre ľudské práva, globálne záležitosti služby pre vankajšie aktivity Európskej únie. Chcel by som iba e, mm, sa statožniť s tým, čo sa povedala e, na Margo mm, problematiky e, detských sobášov. Predovšetkým ide o porušenie ľudských práv a širší prejav diskriminácie žien a dievčat. Potrebujeme mať komplexnú stratégiu, ochranu legislatívu, musíme meniť E, e, ideológiu, stereotypy a postoje spoločnosti. Európska únie je odhodlaná chrániť deti proti e, týmto škodlivým postupom a zintenzívňujeme snahu pri e, potieraní týchto prejavov e, s tým, aby sme posunili e, služby registrácie pôrodov, aby sme navadali deti na školskú dôchádzku, aby sme e, zdravotníctvo a zabezpečenie čistou vodou. Je dôležité poznamenať, že detské sobáše a pôsobenie proti ním sú prioritou Eh, akčného plánu Európskej únie v oblasti podpory ľudských práv a demokracie pre obdobie až do roku 2019 a ďalších programov až do roku 2020. Usmiernenie z roku 2008 eh, pre boj proti diskriminácii žien a devčant a pre eh, hodnotené usmernenia Európskej únie schorené 6. marca a zamerané na podporu práv detí, pre, je, sú prejavom e, politickej vôle a toho, že považujeme boj proti týmto prejavom za prioritu. E, usmernenia poskytujú informácie pre e, pracovníkom inštitúcií únie e, vo veci stanovenia e, priorít a systémového riešenia s tým, aby sme zabezpečili ochranu pre všetky deti. Konkrétnym e, e, príkladom e, je podpora a na badanie partnerských krajín, aby pripravovali vnútroštátne stratégie na základe svojich analýz situácií detí u seba doma na politickej úrovni Európska únie nastoluje problematiku e, detských sobášov e, počas našich dialogov e, s tými partnerskými krajinami, kde tento jav je rozšírený. Ako príklad uvediem Bangladeš, Pakistan, e, e, Alžírsko, e, Gruzínsko, kde sú e, e, veľmi e, rozšírené takéto detské e, sobáše. Spomeniem aj Azerbajdžan E, 50 eh, našich demokracií považujú eh, problematiku detí za prioritu strategii eh, v oblasti demokracie a ochrany ľudských práv. Venujeme sa tejto otázky aj v rámci spolupráce. Európska únia vyčlenila 6 miliónov na globálny program UNICEF a ostatných organizácií na posobenie proti detským sobášom E, program je určený pre 12 štátov, zdôrazňuje e, vzdelávanie prístup k zdravotníctvu, posilnenie mechanizmov vynúcovania práva a nastolenie spoločenských zmien. E, Tieto krajiny sú Bangladeš, Burkina Faso, Etiópia, Ghana, India, Nepal, Niger, Mozambik, Sierra Leone, Uganda, Jemen a Zambia. A napokon e, e, posledná vec, ktorú by som chcel podotknúť, je e, program alebo agenda 2030. Tá predstavuje príležitosť pokračovať v bode rodovej rovnosti, najmä bod 5.3, kde sa ráta s odstranením škodlivých e, postupov ako e, predčasné sobáše a e, znetvorenie pohľadných orgánov, takisto aj ďalší bod, kde sa volá po skoncovaní so všetkými násilnými prijavmi voči deťom. Záverom tri veci. Detský sobáš nie len forma porušenia ľudských práv, ale aj diskriminácia žien a devčat aby sme s tým skoncovali, musíme poskytnúť väčšie právomoci devčatám a ženám na všetkých spoločenských úrovniach, umožniť im e, zmysluplné e, e, e zúčastnenie na rozhodovaní e, o svojich životov, a muži a chlapci musia sa zúčastniť e, zmien e, e, spoločenských stereotypov a presadzovať nenasilenské postupy a školstvo je hlavným kanálom na presadzovanie našich predsavzatí v oblasti skoncovania s detskými sobášmi. Ďakujem veľmi pekne pán Marčo Komini za vystúpenia a vážne kolegovia. Teraz by sme chceli eh, pristúpiť k výmene názorov, poskytnúť slovo eh, našim eh, členom pani Korasa Bild. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem našim hosťom. Príbehy, ktoré ste nám priblížili, sa netýkajú len dievčat, ktoré ste tu spomenuli, ale miliónov ďalších dievčat. Všetkých sa nás to veľmi dotýka. Môžem vás uistiť, že ja ako predsednička skupiny pre práva detí tu v Európskom parlamente tiež ako spoluspravodajkynia pre túto tému a tiež spravodajkynia pre implementačnú správu o aktuálnom stave sexuálneho zneužívania detí v Európskej únii sa budeme snažiť uplatňovať naďalej politiku nulovej tolerancie v tejto súvislosti. Akčný plán z roka 2015, ktorý ste spomenuli, sa presadzuje v praxi. To nás teší, mali by sme však robiť o mnoho viac napriek eh, samozrejme uznania toho, čo sa už deje, aby sme využili všetku našu váhu v Nigerii, ale aj v iných krajinách, ktorých sa to týka, aby sme podporili samozrejme obete predovšetkým, tiež v dôsledku rozhodnutia Global Gag. Musíme tiež kompenzovať nedostatok financovania, ktorý sa poskytuje, teda respektíve ten nedostatok, ktorý eh, vyplýva z rozhodnutia Spojených štátov amerických eh, v snahe presadzovať sexuálne reprodukčné zdravie dievčat. Ako vy hovoríte, ide tu o e, skutočne ochranu zdravia, ide tu o to, že tieto dievčatá strácajú detstvo, e, musia ukončiť školskú dochádzku, musia sa začať starať o rodinu v príliš mladom veku, ako ste povedali. Snažíme sa presadzovať legislatívu v krajinách aj v Európskej únii, aj mimo Európskej únie. To podporujeme, podporujeme zmenu v systéme spravodlivosti, v súdnictve tiež chceme budovať kapacity, chceme pomáhať v ďalšom vzdelávaní, v školení a tiež v podpore obetí. 8. marca sme tu mali jednu z nositeľiek Sacharovovej ceny, ktorá eh, prežila sexuálne otrostvo eh, islamského štátu, ktorá nám priblížila hrozné príbehy organizovaných znásilnení, Tiež hovorila o dievčatách, ktoré sa poskytujú ako dar, ale aj ako cena za vykonané zločiny. Myslím si, že musíme upozorňovať na tieto hrozné zločiny neustále. Ale týka sa to aj situácie v utečeneckých táboroch. Aj tam rodičia, zdá sa, majú dojem, že toto je najlepší spôsob, ako zjastiť budúcnosť svojim deťom, svojim dcéram. Ďalej um, dohodnuté um, manželstvá pokutným spôsobom. To je v podstate v rovnaké kategórii ako pašeráctvo, prevádzactvo. Čo sa týka situácie vo Švédsku, ja sa teším na podujatie 24. apríla, ktoré ste spomenuli v kontexte mm, migrácie detí. Ja súhlasím, že by sa nemali uplatňovať dvojité štandardy. Každé dieťa je dieťaťom bez ohľadu na to, aký má štatút či je migrantom alebo nie je a musia sa v plnej miere uznávať jeho práva. Ako viete, vo Švedsku sa prijal zákon, ktorý stanovuje, že manželstvo vo veku do 18 rokov 133 eh, takýchto prípadov bolo označených za nelegálne a tak, ako ste správne povedali, myslím si, že je dôležité, že k tomu došlo a malo by sa to rozšíriť aj do iných krajín Európskej únie, aj do krajín mimo Európskej únie. Ešte som chcela spomenúť o e, otázku istambulského dohovoru, kde sa hovorí o kriminalizácii e, manželstiev detí. Niektoré krajiny ešte neratifikovali tento dohovor, tiež ho neimplementujú celkom všetky členské štáty. E, chcem ich vyzvať, aby to napravili tiež. Ma veľmi zasiahlo to, čo ste spomenuli, pani Sunderam, a síce, že je to preto, že sú to dievčatá, že sú to ženy. A práve na toto sa zameriava istambulský dohovor. Toto sú zločiny, ktoré e, sa páchajú iba preto, že ide o dievčatá, o ženy. A v podstate e, to vyplýva z ideológie, ktorá nám e, zväzuje ruky, neumožňuje nám posunúť sa ďalej vpred a riešiť tieto problémy. V medziskupine pre rodovorovnosť e, sa venujeme smernici o príjmaní, ktorá podlieha revízii, tak aby sa vždy uznával maloletý človek ako súčasť rodiny, aj keď prichádza už e, v manželstve. Ktoré bolo uzavreté e, do veku 18 rokov tak aby sme teda uznávali, že dochádza k núteným manželstvám, tiež chceme chrániť eh, nezávislý právny štatút dievčat, tak ako to stanovuje aj istambulský dohovor. Ešte by som chcela na záver spomenúť, že náboženstvo, kultúra a tradícia nikdy nemôže byť zamienkou na páchanie zločinov na dievčatách, na deťoch. Musíme naďalej pracovať v Európe, mimo Európy, snažiť sa prekonávať e, stereotypy, predsudky a tiež e, prelomiť e, ten začarovaný kruh chudoby, násilia a tiež zločinov, ktoré súvisia s tradíciami. Som presvedčená, že vďaka všetkým iniciatívam, ktoré prebiehajú aj v kontexte politiky o migrácii a azíli, aby sme nadalej uplatňovali politiku nulovej tolerancie. Verím, že sa nám podarí spojiť síly všetkých politických síl v tomto boji. Ďakujeme pekne, pani Koraca Bild. Teraz pani Ajuto. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať za zorganizovanie tejto veľmi významnej diskusie o veľmi aktuálnej téme. Vo výbore FAM sme to už e, do istej miery prejednali minulý rok, že k tomu mali otázku na ostatné odpovedanie, ale samozrejme to nestačí. Myslím si, že čísla hovoria sami za seba. A je to aj spolu s migračnými tokmi eh, veľká pliaga, ktoré sme svedkami úplne všade a je v našich vlastných členských štátoch. Nedeje sa to len eh, niekde inde. Počuli sme rôzne svedectvá a tiež sme počuli to, čo sa deje aj v našich členských štátoch a preto je najvyšší čas, aby Európsky parlament k tomu zaujal odvážnejšie, jasnejšie, jednoznačnejšie stanovisko. Snažila som sa presadiť e, vypracovanie uznesenia. Dúfam, že si to získa dostatočnú podporu, pretože si myslím, že uznesenie by nám pomohlo odsúdiť tieto praktiky vo všetkých podobách a zároveň by sme tým mohli v mene parlamentu vyzvať e, aj ostatné inštitúcie, aby k tomu zaujali jasné stanovisko. Ide o veľmi závažné porušenie ľudských práv a musí sa k tomu e, presne takýmto spôsobom aj pristupovať. Sociálno-ekonomické vzťahy, ktoré vidíme v členských štátoch, ale tiež v kontakte s tretimi krajinami, sa musia zohľadniť. Tieto deti trpia, tieto deti, tieto dievčatá tiež trpia a tie, ktoré sú dnes dievčatami, budú zajtra ženami a budú niesť tieto rany, tieto jazvy a tým sa vlastne škodí celým generáciám a potrvá celé generácie, celé desaťročia, kým sa nám podarí úplne e, vykyňažiť tento fenomén. Som veľmi rada, že máme dnes e, priestor diskutovať o tejto téme. Dúfam, že parlament sa zmobilizuje a že budeme môcť nadviazať kontakt s UNICEFom a ďalšími organizáciami, tak aby sme mohli situáciu monitorovať. aby sme sa dopracovali aj k nejakým riešeniam, ktoré by nám e, pomohli bojovať proti tomuto fenoménu efektívne. Ďakujeme pekne pani um, Garcia. Ďakujem. Najskôr sa chcem poďakovať všetkým našim rečníkom, našim hosťom za ich e, e, vystúpenia. Myslím si, že nám ich slova pomáhajú získať lepší prehľad o tejto problematike. A to, čo sme si od vás vypočuli, teraz musíme sa snažiť pretaviť do našej práce. Dnes popoludní sme sa toho dozvedeli veľmi veľa. Nielen z inštitucionálneho hľadiska, ale tiež z pohľadu organizácie, pre ktoré pracujete. Ste viete, že v Európskom parlamente Pracujeme v rôznych výboroch, venujeme sa otázkom ľudských práv v, vo výbore pre práva žien, e, ďalej e, sa riešia otázky rodovej rovnosti. Pre nás e, je to prioritná téma a tiež nútené manželstva, taktiež ešte stále to jasne súvisí s otázkou rodového násilia. Jasne sa ukázali, že rodová príslušnosť je významným faktorom v tejto problematike. Chcem sa teda poďakovať vám za e, to, čo robíte, e, pretože vaša práca je veľmi záslužná. Všetko to, čo súvisí s nutenými manželstvami. A tiež chcem, aby sme využili túto príležitosť na to, aby sme upozorňovali e, na toto dianie, pretože je našou povinnosťou vytvárať opatrenia, ktoré nám pomôžu bojovať proti tomuto fenoménu. Vypočuli sme si teda zástupcov SVČ. Myslím si, že je dobré požiadať o to, aby boli rodové aspekty zakomponované vo všetkých politických oblastiach. Ak dokážeme zaistiť, že dodržiavanie ľudských práv a rodových práv bude súčasťou našej práce vrátane politiky spolupráce. Myslím si, že významne prispiejeme um, k potlačeniu tohto fenoménu, o ktorom dnes hovoríme. A tiež prispiejeme k prevencii. Chcem sa vám teda poďakovať eh, za vašu prácu a chcem vás požiadať, aby ste neváhali, vyzývali inštitúcie konať, pretože je to našou povinnosťou. Merci beaucoup, Martin. Eh, pán Martin, ďakujem pekne. Ja nadviažem na Irače a tiež sa chcem pridať k slovám vďaky, ktoré vám adresovala čísla, ktoré ste nám uviedli, a tiež skutočnosti, ktoré ste nám uh, priblížili. Uh, nás zarážajú. Musíme prestať s pokrytectvom. Všetci zhruba vieme, čo sa e, deje v krajinách, ktoré ste spomenuli. Ja by som chcel odsúdiť európske pokrytectvo, aj keď Európa toho robí naozaj e, relatívne veľa, snaží sa angažovať v oblasti prevencie, pardon, v oblasti nápravy, opravuje sa rečník, mala by sa vieš angažovať v otázkach prevencie. Hovorí sa e, Samozrejme, že um, manželstva detí sú uh, porušením um, ľudských práv, to je úplne jasný fakt. Snažíme sa um, vzdelávať miestne obyvateľstvo, sa snažíme sa takýmto spôsobom pomáhať eh, takým krajinám, ale musíme si uh, položiť otázku, kedy konečne prestaneme s týmto pokretectvom, keď sa uzatvárajú obchodné dohody, partnerstva, dohody o spolupráci s mnohými eh, z krajín, ktoré ste tu spomenuli, za každým za každým, keď sú tam sociálne kritéria, spoločenské kritéria, aby sa zakázali nútené manželstva, manželstva deti a tak ďalej, tak sa nám povie, že nie, to je protekcionizmus. Teda snažíme sa presadovať len ekonomické záujmy, obchodné záujmy, aby sme naozaj presvedčili, že toto utrpenie detí netreba zastaviť, tak musíme prestať iba s odporúčaniami, aj keď samozrejme je to dôležité aj v uznesení, na ktorom sa pracuje, to musí byť obsenuté, ale takéto uznesenia sa musia postupne stať legislatívnymi eh, textami. Musí to byť záväzok, povinnosť a pravidlo, aby sme naozaj prinútili tieto krajiny eh, reformovať svoju legislatívu, aby naozaj zakázali takéto praktiky. Inak eh, napriek rôznym formám úsilia to bude len pokrytectvo a v skutočnosti nám to vôbec nepomôže. Pozrieme sa na e, e, diskusie, ktoré sme minulý rok e, o Konžskej demokratickej republike. Tam sa hovorilo o mineráloch, ktoré, o nerastoch, ktoré pochádzajú z um, konfliktných uh, krajín. v hlasovaní e, to bolo naozaj veľmi tesné, bolo to o dva hlasy, pretože nám povedali, že to bude mať e, obrovské ekonomické dopady. Musíme si uvedomiť, že právo detí nie je žiadnym ekonomickým faktorom, je to o mnoho významnejší faktor. Ešte raz e, vám blahoželám k vašej práci, ktorá je veľmi zaslúžená. Ďakujeme pekne, pán Machta. Ďalej pani Becera. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa aj ja poďakovať našim hosťom za ich slova. Je mi ľúto, že som e, zmeškala úvod. Chcela by som e, sa zareagovať na to, čo som si mala možnosť vypočuť. A síce v Bangladeši e, podľa mňa je mimorálna situácia. V tomto smere sme prijali uznesenie. Myslím si, že by sme mali skutočne konať. Mali by sme požiadať krajiny tam, kde je E, vysoký e, a častý výskyt e, nutených manželstiev, aby krajiny naozaj prijali opatrenia, aby tento fenomén zastavili. A mohlo by dôjsť aj k zmene legislatívy. V Bangladeši, dajme tomu, bol prijatý zákon, ktorý zakazuje manželstvo vo veku do 18 rokov. Napriek tomu, že sa tento zákon ešte neplní celkom efektívne v praxi, 52 detí je nutených uzavrieť manželstvo pred tým, ako dovršia 18 rokov. Nesmieme pripustiť, aby eh, krajiny ako je Bangladeš, eh, ktoré finančne podporujeme, robili krok späť. Sú vymedzené prostriedky eh, na pomoc týmto krajinám aj Bangladešu a nesmieme pripustiť, aby sme pokračovali v takomto financovaní ak e, sa krajina naozaj nesnačí, nesnaží o praktické dodržovanie e, odsúhlasenej legislatívy. Ak sa teda ukáže, že krajina sa nesnaží presazovať platnú legislatívu, je potrebné prijaté náležité kroky. Myslím si, že odhodlanosť, ktorú sme prijavili v našom uznesení, keď e, žiadame o to, aby Bangladeš, ktorý zaviedol isté výnimky vo svojom zákone, aby ich e, zrušil. Myslím si, že to bol pozitívny krok, keď sa pozrieme na oblasť e, nútených e, manželstiev, detských manželstiev. Myslím si, že je treba zaistiť, aby krajiny naozaj zaistili plnenie zákonov, ktoré boli prijaté. Teda jednak sa musíme snažiť zdôrazňovať podporu demokratickému procesu aj pokrok krajine. Musíme sa snažiť poukazovať na pozitívne príklady legislatívy. Tam, kde je legislatíva zameraná na prevenciu e, manželstiev detí a v druhej fáze sa musíme snažiť tiež e, spojiť konkrétne podmienky s našou finančnou podporou, ktorú poskytujeme týmto krajinám, dajme tomu na e, sexuálnu výchovu, aby sa predchádzalo mám mladých dievčat a tiež náhodným otehotneniam, po ktorých je takmer nevyhnutné uzavrieť manželstvo ešte v detskom veku. Myslím si, že v tomto smere je Bangladeš veľmi dobrým príkladom. Prístup, ktorý sme zaujali, vychádzajúc z nášho vnímania práv eh, žien, aj ľudských práv, sme prepojili e, využitie prostriedkov, ktoré dáme k dispozícii Bangladešu s dodržovaním týchto princípov. Myslím si, že to môžeme využiť ako príklad aj pre ďalšie krajiny. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Besera. Pani Hannibal. Thank you and very many... Ďakujem pekne, ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli a hovoríte e, pred nami o tejto dôležitej téme. Ja som chcela spomenúť iba zo pár vecí. Niekto to možno už aj spomenul, ale pravdepodobne, ak sa dievčatá vydajú veľmi mladé, tak potom majú obrovské rodiny. Je to tak, alebo to nie je takáto korelácia? To by ma zaujímalo pretože tu boli takisto kampane po celom svete, aby sa obmedzil počet detí a vo všeobecnosti sa eh, považuje za to, že to je rozumné. Takisto to má masívny dopad na zdravie. Samozrejme, veľké rodiny, predovšetkým v krajinách, kde zdravotnícke systémy nie sú až také dobré. Takže ja by som rada vedela viac, že či sa v tejto oblasti, práve v tejto oblasti niečo robí. A druhá vec, čo ma prekvapilo, hovoríte o kultúre. Takisto je tu špecifická otázka, ktorá sa týka vzdelávania mužov. Viaceré z týchto vecí sa dejú, pretože sa násilie akceptuje vlastne v tom kultúrnom kontexte. Takže možno by bolo dobré robiť niečo cieľene aj v oblasti vzdelávania mužov, nielen žien. Ďakujem. Ešte chce sa niekto z poslancov vyjadriť? Nie. A teraz by som rada dala slovo jeho excelencii, pánovi veľvyslancovi, dať Hosejnovi, nech sa páči, máte slovo, máte 3 minúty, nie viac než 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste mi dali slovo, aby som sa vyjadril v troch minútach. Pokúsim sa skutočne obmedziť sa na tie tri minúty. My oceňujeme toto spoločné vypočutie zo strany podvýboru pre ľudské práva a pokiaľ ide o výbor pre ženy a rodovú rovnosť a pokiaľ ide o otázku nutených manželstiev, je to otázka, ktorá je veľmi znepokojujúca vrátane k našej krajiny, vrátane Bangladešu. Pri počúvaní našich rečníkov alebo v médiách, keď počujeme tie príbehy, tak sa zdá, že tak zdá sa, že ako keby sme my podporovali detské manželstva v Bangladeži. Práve naopak, v zákone, ktorý sa prijal, sú obsiahnuté inštitucionálne prvky zriadovania komisí na úrovni dedín, miest ako aj na národnej úrovni na to, aby sa robila prevencia v oblasti e, detských sobášov. Takže samozrejme sú výnimky. Je nenormálne zabiť niekoho nožom, je to zakázané všade vo svete, ale ak je to nôž e, chirurga, tak je to zasa výnimka a táto výnimka musí byť chápaná a keď hovoríme o kultúre, keď hovoríme o obmedzeniach v niektorých spoločnostiach, ja uvediem príklad, kde generácie skutočne prispievajú k rozvoju krajiny. Keď som bol študentom na univerzite, môj učiteľ mi povedal, že bol 4, 45 rokmi takisto učiteľom bol pred 80 rokmi teda študentom na tej univerzite a povedal, že keď chcel hovoriť s, s spolužiačkami, musel hovoriť cez učiteľa. Nikdy nemal možnosť hovoriť priamo, musel vždy ich sa obrátiť na spolužiačky prostredníctvom učiteľa. Keď ja som bol učiteľom, e, žiakom, študentom, tak som mohol E, sa držať za ruku s mojimi priateľkami. A teraz, 40 rokov odtedy, odkedy som študoval, sú inštancie, kde dievčatá a chlapci môžu zdieľať byt, kde sú viaceré byty. Takže takto vidíme, že generácie prispievajú k rozvoju spoločnosti. A my robíme všetko, čo sa dá. A tento sociálny rozvoj je ruka v ruke s hospodárskou otázkou. Pred 80 rokmi sme boli kolóniami. Naše príjmy boli veľmi nízke. Potom, 40 rokov neskôr, sme robili všetko, čo sa dalo, aby sme podporili ďalšie, ďalej tú našu cestu rozvoja. A Teraz sa rozvíjame takým spôsobom, že jedného dňa, keď sme napríklad hovorili o potrebách našich kolegov v európskych výboroch, tak sa uviedlo tam, že humanitárnu pomoc, ktorú Bangladeš dostal, bola menšia ako predtým, preto, že sme hospodársky na tom dobre, že máme obchod. Takže keď my počúvame, že toto všetko sa musí riešiť kontexte aj týchto nútených sobášov. Toto sú výnimky. Výnimky sa musia riešiť prostredníctvom dotácií, ktoré naše krajiny dostávajú na to, aby sa táto situácia riešila. Naša situácia musí byť vnímaná v kontexte, to znamená výnimky nemôžu byť považované za pravidlo. Pravidlo je, že Bangladeži pod 18 rokov eh, ľudia pod 18 rokov nemajú možnosť oženiť sa. To je pravidlo. A pra- zákon, ktorý bol schválený, bol schválený na to, aby sa toto pravidlo implementovalo. A na to máme naše výbory na všetkých úrovniach, ktoré som spomenul. To sa bohužiaľ zo strany médií nehovorí, to sa neprostredkúváva. Ja ten zákon, hneď ako ho dostanem v preklade, vám dám k dispozícii, vám všetkým. Dám ho k dispozícii všetkým členom Európskeho parlamentu a mojim kolegom na Európskej komisii. Dám ho všetkým, takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Ďakujeme pekne, pán veľvyslanec. A teraz by som rada dala slovo pánovi pancierimu. Dovolte mi, aby som v rýchlosti zareagoval na to, čo pán veľvyslanec uviedol, ktorý obhajoval jeho krajinu, a to sa samozrejme očakávalo, ale ak zabijete nožom niekoho iného, tak to zostanete do vezenia. Ale vo vašej krajine dochádza k porušovaniu e, tohto zákona o e, sobášoch a zdá sa, že nie sú žiadne sankcie. My sme teda prijali urgentné uznesenie a apelujeme na vašu krajinu, aby urobila všetko preto, aby zákon skutočne bol prísnejší a aby sa robili patričné kroky naprieč celou krajinou, aby tu neboli možné také výnimky, ktoré ste spomenuli, aby skutočne to bol vek 18 rokov, odkedy sa môžu ľudia sobášiť. Avšak mám aj otázku a tá otázka súvisí s právami maloletých a tých usmerneniach, ktoré boli prijaté, zdá sa, že sú skôr deskriptívneho charakteru než preskriptívneho charakteru a v operačnej časti tých usmernení nie je žiadny odkaz na detské sobáše. Takže mohli by ste nám povedať, ako sa zo strany vašej organizácie táto téma spracúva pokiaľ ide o bod 14b plánu ľudských práv. Predpokladám, že keď budete reagovať, tak budete reagovať aj na otázku podmienok, ktoré musia byť na úrovni bilaterálnych dohôd ohľadnené. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Pokiaľ ide o otázku tých podmienok, my sa tejto téme venujeme v súčinnosti so službami komisie, ktoré sú hlavne kompetentné. Viete, že je tu veľká práca, aj pokiaľ ide o SPŽ+. To znamená, je to otázka, ktorá eh, je nás momentálne zamestnáva. Ďakujem. Yeah. <clears throat> Uh, thank you. And now I would like to give the floor for all speakers for two a teraz dostanú slovo všetci panelisti, aby mali možnosť vyjadriť sa na otázky poslancov. Nech sa páči, kto chce byť prvým. Všetci máte dve až 5 minút na to, aby ste uh, vyjadrili záverečné reakcie na tie otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o ten záver, by som sa chcela poďakovať vám všetkým za vaše pripomienky, za to, že ste si nás vypočuli. Ja som skutočne vďačná za to, že vy sa snažíte nám pomôcť. Čo môžete urobiť, je poukázať na, na tento fenomén, na ďalšie nekalé praktiky vo vašich rokovaniach s ostatnými krajinami, ako vieme, ide o globálne úsilie a ja si myslím, že potrebujeme byť viac aktívni. Videli sme, že v tých krajinách, kde sa venujeme tejto téme, kde je politická vôľa a politická zaangažovanosť, tak sa tieto témy dajú oveľa lepšie zvládať. Ďakujem pekne. Pán Marberg, nech sa páči. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Tá diskusia bola veľmi zaujímavá, bolo skutočne potešením počúvať vaše reakcie. Vidím, že sa sústredíme hlavne na externé vzťahy, čo je veľmi dôležité. Ja ako ombudsman v Švédsku samozrejme ja sa sústredím na interné veci a nemali by sme zabúdať podľa mňa na to, že vo Švedsku, ako aj v iných krajinách Európskej únie, musíme riešiť tú situáciu tých, ktorí sú ženatí vydaté, ktorí žiadajú u nás azyl v našich krajinách a ja si myslím, že v minulosti to sa opomínalo a je veľmi dôležité, aby sme boli veľmi jasní, pokiaľ ide o právny rozmer. Detské manželstva by nemali byť z môjho uhla pohľadu nikdy akceptované a videli sme dvojaké štandardy v minulosti, teda aspoň vo Švedsku, ale aj v ostatných krajinách, kde my k deťom ktoré sú oženené v iných krajinách, pristupujeme inak ako v krajinách, ako k deťom, ktoré nie sú oženené v iných krajinách. Ak toto objasníme, tak musíme zdôrazniť to, čo tu už bolo spomenuté, je e, dôležité, aby tieto deti mali hlas. Vidíme napríklad vo Švedsku, že, že napríklad bolo umožnené staršemu manželovi mladého dievčata, aby sa vyjadril pri tom migračný, na migračnom úrade, ale dievčatá sa nemohli vyjadriť. Treba si však uvedomiť, že keď hovoríte v tejto téme s dieťaťom, tak dieťa musí mať zabezpečenú bezpečnosť. Nemôžete sa pýtať všetky otázky pred týmto starším manželom a na to, aby ste mohli počítať validitu tej odpovede, musíte urobiť jednoducho bezpečné tie podmienky, zabezpečné na to, aby ste si vypočuli aj názor tých detí. Neviem, podľa mňa by nemali byť akceptované tieto sobáše. Za určitých podmienok je možné, že by tieto dve osoby žili spolu, ale potom treba robiť všetko preto, aby to bolo akceptovateľné, aby aj to dieťa bolo staršie ako 18 rokov. Takže musíme mať dlhšiu diskusiu o, tej, o tejto problematike aj v rámci Európskej únie, keď hovoríme o sobášoch. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja nebudem hovoriť o tých otázkach, ktoré tu už odzneli. Teším sa, že poslanci hovorili o vzdelávaní mužov. Ja som spomenul otázku mužov v stručnosti, ale jedna vec, ktorú by som spomenul, je, že sa to napríklad deje aj v prípade tých uh, zohav, pri tom, v prípade zohavovania pohľavných orgánov hovorí sa, že ženy nie sú, nemajú obriezku, pretože by si ich potom muži nezobrali. A keď sa ich pýtame, prečo sú alebo nie sú obrezané, tak povedia, že na to, aby sme sa vôbec mohli vydať. V niektorých spoločnostiach je toto jednoducho tabu. Tá konverzácia s mužom a niektoré nesprávne chápania musia byť riešené, pretože e, najlepšími partnermi v tomto procese asi budú muži a pokiaľ ide o demografický prechod, to sa tu takisto spomenulo, v minulosti máme k tomu štúdie z viacerých oblastí, ktoré poukazujú na to, že celková očakávaná dĺžka života e, súvisí s tým, aby žena musela dať, e, mať prvé dieťa relatívne skoro na to, aby mohla potom mať viac detí. Sociálne zabezpečenie v týchto krajinách častokrát neexistujúce, ale vidíme, že veci sa menia vo svete, kde žijeme a to má potom pozitívny vplyv aj na znižovanie počtu nutených manželstiev. Avšak chcel by som varovať, že to, ako sa spoliehame na jednotlivé priemery, národné, regionálne, sú veľmi rizikové. Je to veľké riziko. Vo vidieckých oblastiach jednoducho prístup k prístup ku antikoncepcii jednoducho nie až taký dobrý ako v mestských oblastiach. Pokiaľ ide o spolitizovávanie týchto tém, nielen pokiaľ ide o obchod a pokiaľ ide o riešenie týchto otázok, aký majú dopad na zdravie detí, ale takisto to súvisí aj pokiaľ ide o samotný fenomén nutených manželstiev. Bohužiaľ, nemám až toľko času, aby som Nemal som možnosť toľko času stráviť s obeťami, ako napríklad mám času v učebniach, keď sa venujem študentom. Napríklad, keď som sa zhováral s ľuďmi priamo v teréne, tak povedali nám častokrát, že už nechodia nechodia na úrady na to, aby sa sobášili, pretože E, napríklad ich žiadali, aby sa posobáši poboskali a to je mimo, proti ich kultúre, takže už jednoducho nechodia na mestské úrady na to, aby sa ich e, manželstva takýmto spôsobom zoficiálnili. Treba zobrať do úvahy lokálny a kultúrny kontext a niekedy tieto malé barery sú práve tie, ktoré sa stávajú priamým problémom v niektorých regiónoch. A pokiaľ ide o spolitizovávanie, máme jednu krajinu, kde napríklad rozhodnutie zo strany Vysokého súdu bolo prijaté, že e, tieto sobáše deti sú proti ústave. Vláda sa rozhodla, že sa odvolá proti tomuto rozhodnutiu súdu a ja som sa spýtal predsedu vlády, že prečo ste sa chceli odvolať. Pretože, ako odpovedal, pretože sme chceli mať rozhodnutie s väčšou autoritou, ktoré by malo jasnejšiu interpretáciu. Ale keď potom hovoríte s ľuďmi, tak tí povedia nie. Vláda sa chcela odvolať, pretože najväčšia väčšina, ktorá uplatňuje nutené manželstvo, pochádza práve z klanu prezidenta, takže jednoducho nechce robiť nič proti tomu. Takže vlastne v takomto duchu sa obetuvávajú, obetujú tie práva detí. Som rád, že sa tu spomenul aj Bangladeš. Budem veľmi stručný. Bangladeš prišiel takisto do komisie pre de- práva detí. Minulý rok mali sme veľmi konštruktívny dialog a chcem zavlažovať Bangladežu za to, že urobil veľký pokrok o viacerých ustanoveniach, ktoré sú v dohovore. Miera pohostinnosti, ktorú preukázali, bola veľmi dobrá, ale pokiaľ ide otázku nutených sobášov detí je niečo, čo sme, o čom sme sa rozprávali. Samozrejme, sledujeme to ďalej a náš výbor bude aj naďalej zaangažovaný e, v sledovaní vývoja situácie, pokiaľ ide o Bangladeš. A dve záverečné slova, ešte ktoré chcem spomenúť. Odznela tu otázka, že čo sa musí urobiť, pokiaľ ide o inštitucionálne opatrenia a tak ďalej. Chceli som sa vrátiť niečomu, čo je skutočne veľmi dôležité pre mňa. Členovia tohto parlamentu to nastolili v novembri, keď som tu bol, že či Európa zváži podpis dohovoru o právach detí, tak ako to bolo v prípade postihnutých. Je to niečo, čo z našho výboru chceme podporovať a sme radi, že k tejto téme môžeme aj naďalej prispievať, pokiaľ ide o informácie. Úloha regionálnych informácií organizácií nemôže byť podceňovaná. Ja chcem byť úplne otvorený. Hovoril som o tom na OSN v rámci Africkej únie. Jeden z dôvodov, prečo robíme priamo v teréne pokrok v týchto oblastiach, je preto, že Africká únia má jasné stanovisko, pokiaľ ide o sobáše detí. Existuje dohoda o skoncovaní e, s týmto javom a to sa schválilo na najvyššej e, úrovni valného zhromaždenia aj e, riadec e, orgány to tiež podporujú. Čiže brány sú otvorené. Viem, že podporujete Africkú úniu aj e, výboru expertov po, v otázke práv dieťaťa. Poznáte tie argumenty. Ľudia hovoria, pozrite sa, Európania nám nanúcujú vlastnú ideológiu, svoje predstavy. E, ale keď to pochádza z regionálnej úrovne, to e, pomáha rozptýliť takéto e, falošné argumenty. A posledná poznámka, neviem, či ste počuli alebo mm, pochopili e, to, čo hovorila kolegyňa Ture. Spomínala populačný rast a povedala, že do roku 2050 50. toto e, drobné, čo sa robilo, môžeme považovať e, za určitý úspech, ale po uplynutí 30 rokov budeme mať rovnakých odborníkov, e, i keď iných, iné osobnosti i budú, a budú tu iní tlmočníci, ale závere budú totožné, pretože ten pokrok, ktorý dosahujeme, nie je postačujúci a často to hovorím aj kolegom, aj predstaviteľom štátom, mali by sme e, e, e, urobiť všetko, aby každý deň e, mal význam, aby e, naše úsilie na úrovni únie, regionov a, e, a, a jednotlivých krajín sa nie zdvojnásobilo, ale strojnásobilo. Ja by som bol rád, keby Afrika, celý svet bol e, viac e, zhovývavý voči e, deťom, než ten svet, v ktorom som vyrastal ja. Ďakujem pekne. A Teraz e, pani e, Lakšimi. E, veľmi pekne ďakujem. Chcel by som reagovať na zo pár e, poznámok, ktoré tu e, odzneli a nadviažem na e, to, čo povedali kolegovia. E, e Či e, dievčatá, ktoré sa vydávajú skôr, majú viac detí. Ak sa dostanete do situácie takéhoto mladého dievčaťa zvyčajne sú pod veľkým tlakom, aby prekozali, že sú plodné veľmi rýchlo a e, čím skôr. A pozorujeme to naozaj. Možno, že to sú staré informácie, ale asi 90 e, e, tehotenstiev v rozvojom svete súvisia práve s týmito predčasnými sobášmi. Samozrejme, niekedy sa stane, že e, dievča e, otehotne a potom sa vydá, ale ináč e, to veľmi úzko súvisí a je veľmi dôležité, aby sme sa zapodevali otázkami reprodukčného zdravia a práv týchto devčat. Hovorili sme o zmene sociálnych noriem, o potrebe spolupracovať s mužmi. A tu e, treba e, vypichnúť kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti. My predstavujeme eh, sieť eh, eh, organizácií, globálnu sieť organizácií občianskej spoločnosti, tak že vás neprekvapí náš postoj, ale naši členovia mm, niekedy sami mm, sa vydovali skoro, alebo ich mm, príbuzní to prežili, takže veľmi dobre poznajú takéto súvislosti ale e, vedieť napríklad, že mm, keď e, e, predstaviteľ mm, štátnej moci pred somášom ich hnutia by sa poboskovali, to nebude dobré. Je veľmi dôležité, aby sme sa vracali k myšlienke o tom, čo potrebujeme, aby sme podporili takéto drobné skupiny, podostávajúce z dvoch, troch ľudí, pôsobecích menších Mm, e, obciach mm, potrebujú jednak uznanie, ale finančnú podporu. E, predkladajú, e, ponúkajú inovačné programy, napríklad pracujú s mužmi, diskutujú s nimi o tom, čo znamená mužnosť, ako to vnímajú, či chcú si zobrať za ženu mladé dievče. Mm, iné skupiny e, e, sa stretávajú s predstaviteľmi e, celých spoločenstiev a hovoria s nimi o vplyve predčasných sobaší nie len na dečata, ale na samotné obce. A mnohé takéto obce sa spoločne rozhodnú, že zakážu takéto postupy. A, takáto interakcia, spolupráca s, e, na miestnej úrovni má obrovský význam e, pri riešení problémov, e, ktoré by sme nedokázali riešiť za pomoci externých expertov, organizácií, prípadne štátnych inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Maradžo Kamini. Ďakujem veľmi pekne. Záverom by som chcel iba povedať, že tieto nútené manželstvá sú podľa nás všetkých jednoznačným porušením ľudských práv a práv žien. E, ide tiež o druhu násilia páchaného na ženách a musíme využiť všetky naše e, nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme e, to zastavili. Môžem potvrdiť, že v politickom dialógu a v dialógu o ľudských právach s tretimi krajinami, ktorých sa to týka, o tom pravidelne hovoríme. Je to priorita v našich, v našich stratégiách a, a tiež sa tu zvoraznilo, že ide aj podľa nášho názoru o to, aby sme informovali v dostatočnej miere, aby sme presazovali e, rovnosť medzi mužmi a ženami, ale musíme to informovať aj um, mladých mužov, nielen ženy. Musíme pripraviť ďalšie generácie, aby tento fenomén čím skôr zmizol zo svetla sveta. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Chcel by som teraz poďakovať všetkým eh, rečníkom a všetkým eh, poslancom za účasť na dnesnom eh, vypočutí. Získali sme veľmi užitočné informácie, ktoré budú užitočné pri navrhovaní nových iniciatív, prípadných opatrení, či už vo vzťahu e, k e, vonkajším aktivitám únie e, alebo vo vnútri samotnej Európskej únie. Pán Panciej, ďakujem veľmi pekne a ja by som chcel poďakovať našim hostom. Myslím si, že záverom by eh, sme eh, mohli eh, skonštatovať, že detské sobáše sa stávajú, pretože dospelí si myslia, že je ich právom nanúcovať takéto niečo dieťom. Parlamenty, volení zástupcovia ako predstaviteľe dospelí by mali chrániť deti, mali by príjmať zákony, ktoré budú zabezpečovať a chrániť e, práva detí, najmä aby e, e, dievčatá neboli oberané o svoju dôstojnosť a možnosť rozhodovať sa. Práve z tohto dôvodu sme zorganizovali toto vypočutie a o toto nám ide. Našim cieľom je Mm, zmeniť situáciu a aby sa nestalo tak, ako ste predpovedali, pán profesor, že aby sme sa, aby sme sa nezišli e, opätovne e, tu a nekonštatovali, že máme rovnakú situáciu. E, ďakujem veľmi pekne. A teraz vyzývam členov nášho výboru, aby sme sa presunuli do